vyzýva eh, vládu Sri Lanky, aby spolupracovali s generálnym tajomníkom OSN v obsahu tejto správy. Ďakujeme pekne, pán komisár. Eh, táto rozpráva o Sri Lanke je týmto uzavretá, kolegovia, a hlasovanie prebehne i hneď eh, po konci rozpravy. Ďalším bodom programu Azerbajčan, Azerbajdžan a dávam slovo pani Vergiat, aby otvorila rozpravu. Áno, pán predsedajúci, ja zvyčajne nie som ako prvá vystupujúca. Ja, troška ma to rozsádzalo, ale opäť, dobre, pozeráme sa teraz na situáciu v Azerbajdžane. Demokratická situácia je pomerne dramatická, avšak je to krajina, ktorá je významným partnerom v rámci e, dohody z EÚ, pokiaľ ide o krajiny z tejto oblasti. E, sú tu prípady politickej, politického tlaku, nátlaku, je tu e, veľká miera korupcie, pokiaľ ide o vládnúci režim. Porušenia ľudských práv sú normou. Ale samozrejme, my chceme, aby to e, bolo rešpektované, pretože to sú základné, principiálne európske hodnoty. E, keď si vezmeme, čo sa deje v rámci tej arabskej vlny jarnej a čo sa udialo v Egypte, v Tunisku a v Libii, Nemali by sme, vážený pán komisár, sa pokúšať o zavedenie demokracie aj v tejto krajine, tak ako sa prejavujú naše snahy inde. Myslím si, že návrh uznesenia je naozaj minimálnym spôsobom, minimálnym uznesením, tam eh, si ktorého sa bude musieť zdržať, pretože nie sme spokojní. Ďakujem pekne, pán Tanok. Pán predsedajúci, Azerbajdžán je eh, bohužiaľ semiautoritársky, poloautoritársky štát, e, kde e, vláda rodiny Alia je sotva tolerovaná. E, voľby, ktoré prebehli naposledy, potvrdili vo väčšinovej pozícii vládnúcu stranu, pána Hajeva pozorovacie orgány e, konštatovali, že takýto výsledok volieb nezabezpečí pokrok demokracie v krajine. E, správa OSN hovorí, že je obmedzená e, sloboda vyjadrovania, sloboda prejavu a nie je možné viesť politický diskurs aj z dôvodu ovládania médií. Teraz počujeme nové správy. Pán Tanok, môžete troška spomaliť, lebo tlmočníci. No, sa mi to nepodarilo stihnúť. Počujeme teraz o správach, ako sú nejakým spôsobom atakovaní e, žurnalisti z opozície. Je ale e, dobré pripomenúť si, tak, ako vyzerá Alijev režim z času na čas je súčasťou Azerbajdžana Rady Európy a takisto patrí do e, východoeurópskeho partnerstva. Predpokladajme, že ich záväzok je smerom k právnemu štátu, k demokracii, tak tá situácia v teréne vyzerá úplne ináč, pretože mnoho petrodolárov Azerbajdžan investuje do toho, aby outsiderov ľudí zvonka presviečal o benignosti, o ne- ne- ne- nevinnosti tohto režimu. Ja som o tom nie presvedčený. Ďakujem, pán Reda. E, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Najskôr tie dobré veci. Prepustenie dvoch blogerov, Adnam Adžizad, Emin Nini. Ale okrem tohoto situácia je veľmi znepokojivá v Azerbajdžane. Dochádza k zastrašovaniu obhajcov ľudských práv, novinárskej obce a sú odsudzovaní sú teda odsúdení a sú trestne stíhaní po protestoch v Baku v marci, v apríli. Máme vážne pochybnosti o Azerbajdžane, pretože Azerbajdžan podpísal dohovor o ľudských právach a základných slobodách. Zdá sa, že úrady Azary nepochopili, že musia viesť dialog s občianskou spoločnosťou. Nemusí to byť eh, vzťah eh, tlaku, poznačený tlakom zo strany vlády, ale dúfam, že sa nám podarí spolupracovať s Azerbajdžanom aj formou Euronestu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šáke. Ďakujem, pán predsedajúci. Zatiaľ, čo vítame e, prepustenie Admana Hažizada a Emil Niniho, e, tam končia všetky dobré správy o Azerbajdžane. Je tam e, vážne je to vážna represia, pokiaľ ide o žurnalistov a takisto boli veľmi silno potlačené mierové protesty z marca a apríla. Predstaviteľia opozičných strán sú zatknutí, zastrašovaní, niektorí boli e, predmetom nočných súdnych procesov, mnohí nemali ani prístup k právnikom, tí právnici, mnohí neboli informovaní o miestach, kde prebiehajú tieto súdne procesy došlo k eh, uzavretí Human Rights House networku, alebo teda Human Rights House, ehm, je nevyhnutné skončiť s takouto praxou. Azerbajdžanská vláda stráca svoju dôveryhodnosť tým, že porúša dohovory, ktoré sama podpísala, ako je eh, dohovor z Radovej Európy a dohovor o ľudských právach. Chceme, aby prezident Aliev dodržal svoje slovo a takisto aj Európa stráca kredibilitu, ak nebude konať eh, konzekventne. Malo by to mať dôsledky pre vzťahy medzi EU a Azerbajdžanom. Ďakujem. Ďakujem vám a teraz pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred niekoľkými dňami sme oslovali v Bruseli otvorenie Euronestu. Azerbajdžan je zakladajúcim členom tohto zhromaždenia a prijal na seba záväzok plniť demokraciu naplňať otázky slobody prejavu, združovania, mediálnej slobody. Ale pokiaľ ide o rokovania o osečačnej e, dohode, dohode o pridružení e, medzi Azerbajdžanom a EÚ, toto všetko sú jedny z principiálnych požiadaviek, ktoré sa objavujú v rámci tohto konania. Ale e, na, na pozadí týchto vecí je neuveriteľné, ako zasiahla azerbajdžanská vláda, azerbajdžanskí predstaviteľ proti mierovým protestantom. Sú tu mladí ľudia, ktorí sa zorganizovali formou sociálnych sietí, a tí boli zatknutí, tí boli odsudení až na 2,5 roka väzenia e, za takéto, e, za takéto mierové protesty pod heslom užívanie drog. Mnohé veci sa dejú bez, s vylúčením teda verejnosti a nie je možné pre mnohých obvinených ani kontaktovať právnikov alebo už nejakú právnu pomoc a sú odsudzované 5 až 7 dní väzenia toto, e, kolegovia, vážený pán komisár, je nepripustné. My požadujeme zo strany piatich najsilnejších politických skupín v rámci uznesenia, aby došlo k okamžitému prepusteniu všetkých týchto ľudí, aby právny štát, e, sloboda prejavu, sloboda médií skutočne bola zabezpečená. Tak ako e, Aliev, Aliev ubezpečil nás v roku 2011. Povedal, že žiadny novinár nebude stíhaný v Azerbajžane. Konečne sa bude musieť pridržať takéhoto prísľubu. Aj dúfam skutočne, že sa podarí až do medziparlamentného stretnutia, ktoré je naplánované na júl, že skutočne všetci budú prepustení. Aj Fatulajev. A že konečne e, naplňa e, vládne strany e, svoje prísľuby, lebo ináč to bude viesť dôsledkom. Ďakujem pekne. A za politické skupiny pán Kúkan mene EPP. Ďakujem, pane predsedo

a dám slovo pánu Vigeninovi, který bude mluviť za skupinu. Dám slovo pánu Vigeninovi, ktorý bude hovoriť za uh, svoju skupinu uh, eh, SAD. Samozrejme, situácia je veľmi dôležitá a uh, vedie k obavám. A tu by som osobitne uviedol uh, prí, uh, prípad pána Savalana, myslím si, že a pána Hadžieva. Treba si uvedomiť, že E, hoci demonstrácie sú súčasťou demokratického života v každej krajine a pluralizmus názorov a politických presvedčení je rozhodujúci a základný v každej spoločnosti, e, na druhej, ruke, na druhej strane si treba uvedomiť, že e, tieto naliehavé otázky dnes týkajúce sa Azerbajdžanu a Bieloruska nás vedú, pripomenúte si, že na začiatku Azerbajdžan bol spoluzakladajúcim členom Euronestu Eh, komunikovali sme s občianskou spoločnosťou, eh, s vládou a musíme robiť viac, než príjmať eh, naliehavé uznesenia. Východné partnerstvo je dobrou platformou pre takúto prácu a želal by som si, aby tu bol nový vietor z Azerbajdžanu, ktorý by znamenal dialog a v júni by sme mali využiť ľudskoprávne otázky a vytvoriť E, konsekventnejší dialog s touto krajinou. Ďakujeme pánu Vigeninovi a teraz e, Graham Watson, ktorý bude hovoriť za ALDE. Do, dobrovoľne by som chcel navrhnúť, že e, Azerbajdžan vedie k obavám o demokratické štandardy, ako aj v okolitých krajinách Nemôžem zdieľať názor pána Vigenina. Média v Azerbajdžane nie sú slobodné, voľby nie sú spravodlivé, obyvateľstvo e, je cieľom násilných a svojvoľných činov. Mierumilovné demonstrácie v minulých týždňoch sa stretli s represiou, e, ktorá sa skôr podobá na arabskú než európsku krajinu 18-ročný režim, ktorý e, udusil akékoľvek nádeje na pokrok. Táto krajina a jej neustála účasť v e, európskej susedskej politiky musí byť podmienkou, podmienená e, demokratickými reformami a nielen jej ochotou poskytovať ropu do, do potrubia Nabuko. Ďakujeme a teraz za zelených pani Hautala. Ďakujem, pán predseda. Demokracia, rešpekt ľudských práv a e, zákonov, to je základný súčasť novej z dohody o pridružení, o, ktorou, o ktorej sa s e, Azerbajdžanom rokuje. Je nemožné e, uvedomovať, nevšimnúť si, že bez týchto princípov by Azerbajdžan mohol mať spoločnú budúcnosť s európskymi partnermi. Takisto by som sa pridala k tým, ktorí poznamenávajú, že musíme veľmi jasne a objektívne e, definovať e, naše diskusie s partnermi vo východných krajinách, nemali by sme dúfať, že sa dostaneme e, z toho len e, kritizovaním Bieloruska. Sú to aj iné východoeurópske krajiny, ktoré si zaslúžia kritiku a sem patrí aj e, Azerbajžan. Podvýbor pre ľudské práva poskytne určité usmernenia, ako riešiť tieto ľudskoprávne záležitosti a problémy. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo

máme takýchto partnerov v rámci Euronestu, Azerbajdžana, Bielorusko a máme ich takto hneď po sebe na programe v prípade uh, krajín porušujúcich ľudských práv. Predsa len na naše partnerské krajiny by mali dodržovať ľudské práva. Amnesty International uvádza, že azerbajdžanské orgány uh, sa pokúsili utlmiť uh, E, kritické hlasy tým, že násilne potláčali protesty, podobne ako v Severnej Afrike za posledné mesiace. E, taktiež policia zadržala e, mnoho protestujúcich, taktiež zadržala zatkla zastupcov opozície a je tam aj podozrenie z, z užívania drog. Situácia v Azerbajdžane a takéto brutálne zásahy dokazujú, aká krehká je demokracia v Azerbajdžane. Ehm, mali by sme si uvedomiť, že nemôžeme podporovať krajinu, ktorá takto um, brutálne potláča kritické hlasy. Ďakujeme pekne. Teraz e, pristúpime k postupu KHDI. aj. vidím pána Kellyho, ktorý sa hlási. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím, že situácia v Azerbajdžane je veľkým sklamaním je to krajina, ktorej sa nepodarilo dosiahnuť pokrok v oblasti politických práv od rozpadu Sovietskeho zväzu. A sú to príklady nedostatku slobody, nedostatku e, slobody prejavu a tlače. To sú úplne základné princípy fungovania demokracie. Sú tam taktiež dôkazy mučenia väzňov, sú tam súdne prípady v ktorých e, nezákonne získané dôkazy sú uprednostňované pred riadnymi. Myslím, že musíme prehodnotiť náš vzťah k tejto krajine, musíme um, tak ako povedal pán Watson, musíme rázne prikročiť, pretože ak budeme zhovievaví s takýmto prístupom krajiny, nepovedie to nikam. E, teda áno, veďme dialog, e, snažíme sa byť angažovaní, ale musíme rázne predstavovať naše požiadavky, čo sa týka slobody prejavu, slobody tlače a iných eh, ľudských práv. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Repo. Vážený pán predsedajúci, sloboda prejavu a zhromažďovania sú univerzálnymi základnými právami. Eh, sú to základné kamene eh, demokratickej spoločnosti. Je smutné, že Eh, narúšanie, hrozenie a taktiež zatýkanie eh, sa používajú ako bežné spôsoby eh, zaobchádzania s odlišnými hlasmi v Azerbajdžane. Ehm, je potrebné, aby naše partnerské krajiny dodržiavali dohody o ľudských právach, ehm, blogery, ďalej novinári a aktivisti, ktorí majú odlišné hlasy ako azerbajdžanská vláda, e, ich e, sloboda prejavu e, je narúšaná, dokonca sa proti ním brutálne zakročilo. Mládež nemá možnosť využívať beztrestne nové komunikačné technológie a sociálne médiá. Azerbajdžan musí podporovať demokraciu a rozvoj ľudských práv, keďže je krajinou v rámci politiky susedstva. Ďakujem. Is Mr. Landsbergis. Ďakujeme pekne. Teraz pán Lansbergis. Mr. President, the resolution... Pán predsedajúci, uznesení o Azerbajdžane eh, vyjadruje naše obavy o echu udalosti zo Severnej Afriky v krajinách eh, východného partnerstva. Um, vo svojom prístupe k opozícii a mierovým protestom by azerbajčanské orgány nemali e, robiť postupné e, kroky, e, podobné kroky ako v Severnej Afrike, v Číne alebo v Rusku. Takéto náznaky musíme okamžite identifikovať a zakročiť pro nich. V niektorých prípadoch kritika a jej nepopieranie by mohla byť jasnejšia formulácia, ktorá sa týka zhoršujúcej sa situácie v oblasti ľudských práv alebo čoraz väčšieho počtu nehôd, by sme možno mohli ešte doplniť o slovo nedávno. Súvisí to s všeobecným vývojom za posledné roky, ktorý sa neustále zhoršuje v krajine. Až do tejto jary eh, sme zaznamenali výrazný pokrok a Human Rights Watch ich e, neuviedli zo známe, krajín ako Čína, Irak, Izrael, Rusko, Saudská Arábia, Uzbekistan a tak ďalej, ktoré často sú e, výraznými porušovateľmi ľudských práv. Azerbajdžan vyzerá lepšie, keď sa to nespomína. A preto by možno bolo lepšie zvoliť takú vyváženejšiu formuláciu. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pani Dancila. Ďakujem, pán predsedajúci. Azerbajdžan je aktívnym partnerom Európskej únie v rámci politiky susedstva, taktiež východného partnerstva a je jedným z zakladajúcich členov Euronestu. Musí sa držať svojich záväzkov voči EÚ, musí dodržiavať princípy demokracie, ľudských práv, právneho štátu a taktiež základné slobody, ktoré garantuje eh, medzinárodný dohovor o základných právach a slobodách a iné medzinárodné eh, dohody, ktorých eh, Azerbajdžan je signatárskou krajinou. Azerbajdžan, eh, keď chce pôsobiť ako demokratická krajina, nesmie upierať svojim občanom práva, vyjadrovať sa slobodne, najmä mladým ľuďom. Je neprirodzené, aby nemali prístup k skúškam na štátnych univerzitách iba preto, že majú odlišný názor ako štátne orgány. My, Európania, by sme boli radi, keby Azerbajdžan e, e, udržiaval stabilnú úroveň e, občianskej spoločnosti. Musí informovať riadne a nestranne o verejnej mienke. Je potrebné opätovne nastoliť lepšiu komunikáciu medzi Azerbajdžanom a EÚ a ďalšia E, ďalší, ktorý dostane slovo, je pán Palecký. Prezident. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Azerbajdžan má dve tváre. Na jednej strane vidíme tvár progresívnej, rastúcej ekonomiky, e, ktorá disponuje obrovskými zásobami ropy a ktorá zaznamenáva istý pokrok, pokiaľ ide o rokovania s Európskou úniou, pokiaľ ide o dohodu o pridružení zúčastňuje sa zhromaždenia Euronest a tak ďalej. Druhou tvárou e, Azerbajdžanu je tá represívna stránka zatkynenia, e, potlačanie slobod, e, slobody prejavu, slobody tlače a iné veci, ktoré kolegovia spomínali oficiálne predstaviteľa v rámci Baku si musia rozmyslieť, ako to vlastne chcú robiť a musia zohľadniť názory svojho obyvateľstva, pretože nie je možné prezentovať takúto dvojtvárnosť. Európska únia disponuje viacerými nástrojmi, ktoré môže využiť a Európska únia musí pristúpiť k pozitívnemu rozhodnutiu. Ďakujem pekne. A teraz e, komisár Andor. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci, poslanky a poslanci. Pokiaľ ide o vývoj v Azerbajdžane a pokiaľ ide o ľudské práva, tak naďalej je to dôvodom pre zvážne znepokojenie na všetkých. Za posledné e, roky sme boli svedkami e, rozdielného trendu, pokiaľ ide o zvyšujúce reštrikcie v tejto oblasti. E, Prebeh volieb 7. novembra 2010 nebol dostatočne vhodný a dobrý na to, aby znamenal zmysluplný pokrok, pokiaľ ide o vývoj krajine. Je tu veľa oblastí, kde sme presvedčení, že Azerbajdžan musí zlepšiť svoje svoje počínanie, tak aby naplnil záväzky, ktoré vyplývajú e, z pridruženia k Rade Európy. OSC, OBZ e a takisto e, mediálna sloboda, sloboda médií, nedostatok plurality, takisto sú tu prípady zastrašovania žurnalistov a takisto niektoré prípady súdneho stíhania niektorých predstaviteľov obce novinárskej. Ďalej, sloboda zhromažďovania, ďalšia oblasť, e, ktorá je dôvodom na znepokojenie. Za nedávne, v posledných mesiacoch e, prebehlo viacero krokov zo strany úradov pod, e, proti zorganizovaným protest, protestujúcim osobám a ako aj tým, ktorí sa chceli pripojiť k arabskej vlne. Ďalšie represívne opatrenia, ktoré sú namierené proti protestujúcim, sú naozaj odsudenia hodné. Dámy a páni, Európska únia má zodpovednosť tlmočiť jasné posolstva, pokiaľ ide o dôležitosť demokracie, ľudských práv a dodržiavania e, právneho štátu. Takéto posolstva tlmočil sám predseda Barozo počas návštevy v Baku v januári a bude to aj naďalej e, veľkou časťou našej agendy pri budúcich návštevách. E, ľudské práva a demokracia sú staveným kameňom základným, pokiaľ ide o naše vzťahy s Azerbajžanom. existujúce dohoda takisto o partnerstve a o spolupráci. Minulý rok sme zriadili nový podvýbor pre slobodu a spravodlivosť a pre ľudské práva a demokraciu. E, ľudské práva a demokracia to je takisto ústredná téma v rámci našich rokovaní o novej dohode o pridružení a vítam ochotu azerbajžanských predstaviteľov diskutovať o týchto záležitostiach. Takisto vítam úlohu, ktorú zohráva Európsky parlament pri obhajobe demokratických hodnôt e, partnerom e, v rámci Azerbajdžanu aj prostredníctvom práce e, v rámci výboru pre spoluprácu EU Azerbajdžan. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, takisto pán komisár. Takže rozpráva o Azerbajdžane je týmto uzavretá a hlasovanie sa uskutoční hneď po ukončení ďalšieho nášho bodu ktorým je e, Bielorusko. Prvý na rade